Rád by som vás informoval o tom, že písomné e, e, vyhlásenie k boju proti roztrusenej skleróze v, e, tu v Európe